Štrasburg má výhodu, že je veľmi blízko Nemecku, takže je oveľa ľahšie nájsť alternatívne spôsoby dopravy, než by tomu bolo v Bruseli. Ďakujem pekne, dámy a páni. Toto uzatvára diskusiu. A ešte raz vám chcem pripomenúť, aby ste očakávali ďalšie informácie zajtra ráno a v stredu ráno. Zápis stretnutia z posledného štvrtkového zasedania boli rozdané. Máte nejaké poznámky k zápisu? Áno, pán Golniš. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa vyjadrujem v zmysle článku 172 k zápisnici z 9. septembra, bod 5.2. A ešte sa vyjadrím v zmysle z článku 146 osobne. E, veľmi dôležité uznesenie, pán predseda, bolo e, odhlasované. Odsudzuje francúzsku vládu za politiku, ktorú vedie pri vyhosťovaní e, Rómov, ktorí nemajú papiere v poriadku. Mm, toto hlasovanie napriek dôležitosti nebolo skupinami predložené na menovité hlasovanie a pritom ja aj moji politickí priatelia sme boli jasne v menšine, ktorá hlasovala proti tomuto uzneseniu, ktoré odsudzuje francúzskú vládu. Bolo nás 245 poslancov, ktorí hlasovali proti. Niektorí naši kolegovia, aj pán Ody a Veronik Mathieu, tvrdia, že my sme hlasovali za toto uznesenie odsudzujúce francúzskú vládu, ale to je iba omyl a pritom už je to štátnym klamstvom, pretože pre e, štátny tajomník pre európske e, záležitosti pán Pierre Lelouch a taktiež predseda skupiny UMP e, pán Kope to taktiež už tvrdia. Takže keď som sa to hlas, snažil zdôvodniť v hlasovaní, tak mám pocit, že to bolo jasné. Ja sa pýtam, prečo nebolo menovité hlasovanie. Vôbec to nebýva zvykom. Pán predseda, ak dovolíte, ukončím to. Žiaľ, rečník je prerušovaný predsedom. Takže ide o diskreditáciu protivníka. Ďakujem pekne za vaše poznámky. Dámy a páni, ako tomu rozumiem, to bola poznámka týkajúca sa zápisnice a osobné vyhlásenie. Chápem, že to bol odkaz na vaše osobné vyhlásenie. Sú nejaké ďalšie pripomienky k zápisnici z 9. septembra? Sú týmto prijaté. Dámy a páni, mám ďalšie informácie pre vás.